Pozrite sa návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Overíme. Kolegovia, veľká časť z vás vôbec nehlasuje, takže prosím, už končíme, takže overíme elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text, úvodné ustanovenie Q, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Chcete to veriť? Môžete to, môžeme to overiť. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené, ospravedlňujem sa. Úvodné ustanovenie R, pôvodný text, to je za, to je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa úvodné ustanovenie S, pôvodný text, to je za, to je proti. Kto sa zdržal, zamieta sa úvodné ustanovenie V, menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Bolo to zamietnuté. A teraz menovité hlasovanie, uznesenie X. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A to bolo zamietnuté o dva hlasy. A pred finálnym hlasovaním kolegovia, prosím, tí, ktorí sa nebudete zúčastňovať na vysvetlení hlasovania, prosím, opustite rýchlo hemicyklus, aby sme mohli rýchlo pokračovať. Takže teraz uznesenie ako celok, hlasovanie menovité, môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A uznesenie bolo schválené. Gratulujem a o minútu budeme pokračovať s hlasovania. Opäť, ktorí sa nezúčastnia, prosím, odíďte rýchlo z hemicyklu. Kolegovia, takže ideme vysvetľovať hlasovanie. Prvá je správa pána Fandekampa, autonómne e, vozidla. Ako prvá bude hovoriť na minútu pani Majer. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu ohľadom autonómnych vozidiel. Minulý, prepašte pani Majer, Ospravedlím sa. Môžete začať od začiatku, pani Majer. Opäť vám vrátim mikrofón, aby ste mohli začať znovu, ale prosím kolegovia, žiadam vás, odíte z hemicyklu, je nemožné počuť rečníkov, takže prosím na minútu ešte raz, pani Majer. Ďakujem, ja vítam túto správu ohľadom autonómnych vozidiel. Minulý týždeň som mala to potešenie, že som e, v Bedfordshire navštívila Millbrook, to je v mojom volebnom obvode, kde testujú 5G infraštruktúru, kde sa potom e, môže, môžu nabíjať e, takéto autonómne vozidlá E, je to vízia do budúcnosti taká, že budeme sedieť pohodlne opretí v aute, zatiaľ čo nás vozidlo dostane, kam sa chceme dostať. Nebudú žiadne zrážky, žiadne zápchy, ale aby sa to stalo realitou, tak samozrejme e, musí tam byť radná komunikácia medzi autami a okolím a medzi autami. Všetky auta musia hovoriť jedným jazykom, e, nebudú tam žiadne, nebudú tam žiadne tlmočenie žiadne sluchadla. Takže pokiaľ sa priemysel nedohodne na štandardoch, tam musí zasiahnuť EÚ a preto vítam predovšetkým výzvu komisii o návrh regulačného rámca aby sa vytvorila konektivita pre plne automatizované vozidla. Ďakujem. Ako ďalší bude hovoriť pán Messerschmidt na minútu. Ďakujem, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že EÚ bola po dlhú dobu ako e, samoriadené vozidlo a môžeme poďakovať americkému priemyslu a ich vývoju za niečo, čo nám uľahčí život v Európe, ale samozrejme si toto vyvaž- vyžaduje reguláciu na európskej strane. My sa do tohto v podstate vrháme po hlave, neviem, ako to presne bude vyzerať, ako bude vyzerať software, hardware. E, samozrejme, bude to e, moderná technológia, to je skvelé. Predstavte si, že si budete môcť čítať noviny, zatiaľ čo vás auto bude same voziť. Ale je treba si uvedomiť, čo sa stalo napríklad s niektorými americkými pokusmi, aké tam boli nehody. Je treba možno trochu pribrzdiť. Ďakujem, pán Zdrojevský, na minútu. Ďakujem. Ja vám chcem pripomenúť, že sme diskutovali v tomto parlamente o, o automatizovaných vozidlách a teraz hovoríme o vybavení takýchto vozidel. Toto nespadá do našich súčasných pravidiel. A my mm, treba povedať, že opäť sme sa omeškali tejto správe v podstate neboli medzi rozdiely našimi, medzi našimi názormi. Dohodli sme sa a dúfame, že rok 2020 bude rokom, kedy nový parlament bude môcť schváliť nový právny systém, ktorý nám umožní rozvoj nové technológie. Ďakujem teraz pán Howard. Ďakujem pán predseda. Vítam túto správu a komplexný prístup komisie, ktorý nám predstavila komisárka Jorová včera večer. Um, mať riadny e, finančný systém, potrebujú podporovať e, vývoj nových technológií a taktiež e, sa pozrieť na socioekonomické dopady takýchto vozidiel. A poznáme teda rôzne dôsledky, je treba prispôsobiť sa tieto technológie, ale je to možné. čo sa týka firiem e, Uber, ako Google, Amazon a tak ďalej, e, oni sú ochotní sa venovať tejto téme, toto bude mať e, socioekonomické dopady, ktoré budú hlboké, ale ešte tu štvrtý pilier tejto témy a toto je to, že verejnosť v podstate je pripravená prijať takúto koncepciu samoriadiacich vozidiel, ale e, vozidlo v podstate je e, symbolom osobnej slobody, takže politici čo skoro budú musieť zodpovedať otázky, e, či v budúcnosti, pokiaľ budem chcieť šoferovať vlastné auto, budem to môcť ešte robiť? Ďakujem a teraz bude hovoriť pán Seinfeld na minútu. Ďakujem. Pán predseda, V poslednej dobe sme svedkami rozvoja digitálnej technológie a už nie je šanca urobiť krok späť. Európa musí viesť v tejto oblasti, ale preto budem potrebovať investície do infraštruktúry, konektivity a taktiež potrebujeme riadnu reguláciu, predpisy, aby sme, taktiež treba sa pozrieť na otázku ručenia v prípade nejakej nehody a je tiež veľmi dôležité sa pozrieť na otázku umelej inteligencie. Tam bude regulácia zásadná, aby sme eliminovali eh, zdrávosť a obavy verejnosti. Pani Klun, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Vítam túto správu. Je to veľmi dôležité, aby sme sa pozreli na túto otázku týkajúcu sa rozvoja a výhod s tým spojených, pokiaľ ide o e, vozidla bez vodičov. V roku 2020 vstúpia na trh veľmi rýchlo a bude sa to týkať užitkových vozidiel. Takže je tu aj veľa vie, vecí, ktoré musíme vyriešiť, e, ktoré sa týkajú spotrebiteľov, aby mali dôveru v túto oblasť, bezpečnosť a súkromný charakter dá, takisto aj bezpečnosť jednotlivcov, aby technické normy týchto vozidel a infraštruktúra, aby toto bolo vyriešené, musíme tu mať zodpovednosť, pokryť operátorov, kto bude zodpovedný. Mám tu etickú otázku. Myslím si, že keď e, pôjdeme smerom vpred. V tejto oblasti je tu veľa otázok, ktoré sa musia zodpovedať, aby sme mali uh, tieto vozidla akceptované v spoločnosti. Ďakujem pekne, pán Polčak, na minútu. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Túto správu som podporil e, a myslím si, že pokrýva všetky podstatné oblasti. Pomenovať túto tému bolo nesprávne. Týka sa to priemyslu, digitálneho hospodárstva, životného prostredia, inovácií a znižovania emisí. Som presvedčený, že potrebujeme pravidlá v tejto oblasti. Je nepochybné, že musíme motivovať aj európske podniky, aby podporovali túto oblasť, aby sme boli na špičke inovácií. Zatiaľ to tak nie je. Sú to skutočne len eh, viac za Atlantikom. Je dôležité, aby táto, tieto pravidlá určovali smer pre udržateľnú prevádzku týchto vozidel. Riešime otázku e, právneho poistenia zodpovednosti za škody. Samozrejme, správne nastavená konektivita musí byť a som nenarastal počet vozidiel v našich regiónoch a preto musíme tento spôsob riadenia implementovať e, do hromadnej železničnej dopravy. Ďakujem pekne, pán Hanna, minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Na budúce, keď pôjdete po meste, tak sa pozrite okolo seba a spočítajte, koľko ľudí e, šoferuje v, v autobusoch, e, v taxikoch, vo vozidlách a dostanete jedno, jedného najväčšieho zamestnávateľa ľudstva. A pokiaľ ide o, keď sa vozidla bez vodičov stanú realitou, veľa z týchto pracovných e, miest sa stratí v sektore, ktorý vzbudzuje obavy. Ale to neznamená, že všetci títo ľudia budú nezamestnaní. Keď sa pozrieme okolo, tí nezamestnaní e, z bývalých videopožičovní alebo z archívov, technológia sa neustále mení a väčšina ľudí je zamestnaných viac ako kedykoľvek v dejinách. To je vlastne zázrak umelej inteligencie a moderných technologických zmien. E, že sa zvyšujú životné štandardy, vytvárajú sa nové pracovné príležitosti, ktoré sa zlepšujú. Pozrite sa okolo, aký sme, ako mám šťastie, že sme teraz tu. Ďakujem. Pán Kelly, posledný rečník e, v tej, za túto časť. Ďakujem pekne. Zahlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že je to veľmi dôležitá téma, zvlášť preto, že sme, musíme dosiahnuť taký veľký pokrok a tak veľa práce pred nami, aby sme zastihli Čínu, Japonsko a Spojené štáty, ktoré sú pred nami vo výskume a v regulácii týchto oblastí. V oblasti dopravy a, a je to veľký potenciál pre budúci rozvoj, z, hlavne v Írsku, kde sme silne závisli na cestnej doprave, v našom hospodárstve a v sociálnych otázkach, využívanie na prepravu tovarov, verejná doprava sú skutočnou možnosťou a mm, toto je teda niečo, čo nás bezprostredne čaká, preto sa musíme pripraviť. Musíme robiť aj väčší výskum, hlavne v ďalších programoch, horizontálnych programoch. E, toto je technológia, ktorá nás posunie vpred a to veľmi rýchlo. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k správe o využívaní prenajatých vozidel bez vodičov. Prvý e, rečník je pán Messerschmidt na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda, pán popredseda. E, v roku 2014 vo voľbách cestná doprava a preprava bola jedným zo, zo, z hlavnou tém. Kabotáž eh, bola určite slovom, ktorý, eh, ktoré každý poznal v voľbách, keď sme hovorili o spolupráci, o tom, ako je možné byť v jednej členskej krajine a pracovať v inej. Hovorili sme o neferovej e, konkurencii, ale mm, boli tu aj veľké očakávania, že by sme mohli mať diskusie o kabotáži v, tejto, v tomto kontexte. A niektorí boli veľmi sklamaní, keďže sa nič neudialo a to, čo sa stalo, išlo zlým smerom európsky projekt je e, zle nasmerovaný a vzdialuje sa od reality veci. Ďakujem pekne. 28. oktobra minulý rok predseda výboru pre dopravu povedal, že nebudeme pripravení v tejto téme, ale pokročili sme v tejto správe, avšak Pozmenice návrhy 28 a 24 sú negatívne. Takže dúfajme, že táto téma sa skončí rozhodnutím rady. Teraz musíme vyvinúť tlak na radu, aby sa našli čo najskôr riešenia, pretože je to dôležité z pohľadu európskeho hospodárstva. Ďakujem pekne. Ďalší Eh, pán Schinfeld na minútu. Ďakujem pekne. Pán predseda, už 40 rokov pracujeme na spoločnom trhu v EÚ, ale tu sú také tri smerovania eh, pre pohyb eh, tovarov a služieb. Toto, tu je príliš vysoká regulácia, a tým sa bráni e, voľnej konkurencii a slobode našim občanom. Ja by som bol za tieto veci, bol by som za liberalizáciu systému prenajmu vozidel bez vodičov. Toto by bolo dobré pre Európu, pre hospodársky rozvoj Európy, vytvorilo by to pracovné príležitosti, prosperitu pre našich občanov. Dovolte mi tiež dodať, že som proti týmto obmedzeniam, ktoré vyplývajú z balíčku mobility. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán Hanan odišiel, takže teraz prejdeme k ďalšej správe. Pani Mlinár teda rodová rovnosť v Európskom parlamente. Prvý rečník, pán Messerschmidt. Ďakujem pekne, pán predseda. Znovu a znovu vidíme v Európskom parlamente diskusiu e, uznesenia o rodovej rovnosti a jedno za druhým tu vidíme, že veci sa nemenia veľmi rýchlo. Máme tu skôr v Dánsku je to predsednička nášho parlamentu, máme tu premiéra, e, teda premiér, e, takisto v komisii, e, máme tu kráľovné, ale tu teda máme predsedov troch inštitúcií, Európskej centrálnej banky, všetko sú to muži a teda do, tu by sme sa mali sústrediť na mužov, ale nie. Uh, nie je tomu tak. Hovorí sa o jazyku, ktorý je rodovo neutrálny, o problémoch s vizuálnymi stereotypmi a ostatné nezmysly, aby sme teda chytili byka za rohy, to je naozaj hamba. Ďakujem. Ďakujem pekne. V tejto správe o rodovej rovnosti v odseku 15 hovoríme o jazyku, ktorý je rodovo neutrálny v parlamente, tak bola zverejnená v júli minulého roka. Tu sú zvláštne odporúčania, ako využívať jazyk, ktorý je zameraný na rodovú rovnosť a tak ďalej a tak ďalej. A zvláštne je to, že tu vítame podobn- niečo podobné, čo bolo zverejnené v roku 2008 s rovnakým názvom a táto publikácia, táto staršia sa rýchlo stiahla, pretože v mnohých krajinách eh, to bolo považované za absurdné. Nemyslím si, že LGBT eh, komunita je slovo zastúpená a myslím si, že opak je pravdou, preto som hlasoval proti. Ďalej pán Krupa, na jednu minútu, nech sa páči. Pani Krupa, ďakujem veľmi pekne. Ja som hlasovala proti tejto správe Eh, o rodovom eh, mainstreamingu, rodovom zosúladení v Európskom parlamente. A to nie preto, že by som bola proti rovnakému zaobchádzaniu eh, s mužmi a ženami, ale práve preto, že jednoducho neakceptujem celkovú myšlienku, celkovú definíciu rovnosti, aká je použitá v tomto smere. Nazdávam sa, že je naozaj veľmi dôležité vedieť, že ženy sú skrátka odlišné od mužov A skrátka, dobre, e, tieto rozdielnosti nemôžeme ignorovať v mnohých rôznych oblastiach. Môžeme samozrejme hovoriť o úlohe matky, môžeme aj e, hovoriť o nenahraditeľnom mieste ženy v živote dieťaťa a nemôžeme skrátka dobre e, zaobchádzať so ženami a mužmi rovnakým spôsobom. Ženy môžu byť zodpovedné matky, pretože to je jednoducho ich poslanie. Ďakujem pekne, pani Višňovská, na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. E, vážené dámy, vážení páni, ja som hlasovala proti tejto správe práve kvôli tomu, lebo táto správa obsahuje tvrdenia, ktoré jednoducho sa priečia môjmu názoru a nesúhlasím s nimi. Napríklad tvrdenie, že by sme mali prijať všetky kroky nevyhnutné preto, aby sme dokázali bojať, bojovať pri sexuálnom obťažovaniu. Áno, s tým samozrejme súhlasím. Musíme byť proti sexuálnemu obťažovaniu a násiliu, ale Zároveň mi je veľmi ľúto, že do tejto správy sa presadila celá táto lavicová, lavicová teória, lavicové myšlienky, ideológie o propagovaní LGBTQ komunít. To mi je naozaj ľúto, že tieto myšlienky sa sem pretlačili a to s cieľom bojovania za rodovo neutrálny jazyk. Myslím si, že by sme e, si mali priznať, že sme už narazili na stenu

Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, ja som hlasoval za túto správu. Podporil som aj tie individuálne signály, ako aj ten celkový signál, ktorý tu bol. A síce, že diskriminácia akéhokoľvek druhu skrátka nie je akceptovateľná v Európskom parlamente. Ak rodová rovnosť nebude existovať vo našej vlastnej inštitúcii, ako vôbec môžeme hovoriť o rodovej rovnosti v širšej spoločnosti. Rozhodne vítam tie výsledky, ktoré sa podarilo dosiahnuť počas posledných dvoch rokov a ktoré sú zvýraznené v tejto správe a teraz pred európskymi voľbami je nás naozaj dobrý čas, aby sme sa pozreli, ako to môžeme zlepšiť a rozšíriť. Jedno z najvýznamnejších krokov, ktorý Európsky parlament prijal nedávno, bolo to, že sme zaviedli stážový program pre ženy ale aj pre, teda pre, pre, nielen pre ženy, ale pre všetkých zamestnancov, ako bojovať proti uh, rodovému násiliu a rodovej diskriminácii. Ja som sa ho zúčastnil, mne to veľmi pomohlo a mne to naozaj ukázalo aj to, že rodová rovnosť musí byť vždy v popredí všetkého, čo robíme v Európskom parlamente. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne, tým sa dostávame k ďalšej správe. Brian Hayes, ehm, správa posúdenia využitia rozpočtu EÚ na reformu verejného sektora. Prvým, ktorý sa vyjadri, bude pán Zdrojenský na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Európsky rozpočet je bez pochyby naozaj veľmi dôležitý pre verejný sektor. E, nechcem e, v tomto smere presahovať, alebo teda e, priveľmi zdôrazňovať jeho význam, ale je jasné, že európsky rozpočet musí reagovať na to, čo sa deje v Európskej únii. V roku 2000 7 v správe, ktorá hovorila o možných dôsledkoch prípadnej reformy ekonomík e- e- jednotlivých členských štátov, vtedy sme boli kritickí. Dnes je tá situácia ešte oveľa horšia. v tejto správe, keď hovoríme o, verejnej správe ako o niečom, čo nemá koherentnosť, o niečom, čo nie je súdržné a neovplyvňuje to to, čo je najpodstatnejšie. A v tomto naozaj musíme stále zdôrazňovať to, že musíme koordinovať veľmi veľa projektov a to nám tu chýba. Takže v tomto smere je naozaj dôležité, aby sme oveľa presnejšie e, adresovali aj e, tému politiky súdržnosti. Ďakujem pekne pani Niriada, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Brian Hayes eh, je hrdým členom Fine Gael a je autorom tejto správy mm, tejto správe vyzývame Európska komisia zohrala významnejšiu rolu v administratíve a v riadení členských štátov to napriek tomu, že Európska komisia nemá žiadnu kompetenciu, čo sa týka riadenia národných politík. Táto štúdia jasne poukazuje na to, ako Európska komisia využíva svoj rozpočet na rozšírenie svojho vplyvu. Komisia nemá moci reformovať národnú správu a verejnú správu v členských štátoch, takže komisia využíva tento rozpočet na to, aby dokázala vytvoriť právne a finančné stimuly pre tie krajiny, ktoré implementujú reformy. A rozhodla sa využiť 25 miliard z tohto rozpočtu v ďalšom viacročnom finančnom rámci. My vieme, že v Írsku, že sú tu riziká, ktoré by vyplývali z toho, ak by sa takéto rozhodnutie spravilo. My tu máme rozhodnutia znižovať e, teda rozhodnu, e, sociálne politiky, ktoré e, sa presadzujú v členských štátoch. Ale to sú práve tie politiky, ktoré Finegel chce predstavať v Írsku. Ak to budeme podporovať, tak potom budeme vidieť práve opačné odklad týchto politik. A preto sme proti tejto správe ako Finegel. Ďakujem pekne. Pán Polčaj, nech sa páči. Ďakujem, ja som za túto správu hlasoval, lebo si uvedomujem, že naša úloha je predovšetkým v tom, že musíme vytvárať isté synergie a motivácie pre členské štáty, pretože oni sú tie, tie, tie aktéry, ktorí sú v prvom rade zodpovední za kvalitu svojej verejnej správy a my máme svoje záujmy, ktoré musíme chrániť v Európskej únii a to najmä to, aby Európan bol schopný vybaviť si podstatnú časť alebo najlepšie celú časť svojho styku s verejnou správou prostredníctvom práve digitálnych technológií prostredníctvom e-government. A samozrejme, taká je by prístup všetkým informáciám, ktoré potrebuje a ktoré hľadá prostredníctvom týchto digitálnych technológií a tohto e-government bol zabezpečený pre všetkých. My používame nástroj, ktorý sa nazýva kohezná politika. Tá sa venuje napríklad aj tomu, že zvyšujeme efektivitu verejnej správy a zapájame zapojenie do európskeho rozpočtu je absolútne e, zrejme, rovnako ako aj zvyšovanie absorpčných kapacít verejnej správy. To sú práve tie naše záujmy, ktoré sledujeme a myslím si, že členské štáty musia pridať, aby zabezpečili rovnakú úroveň k prístupu k právam verejnej správe v celej Európe. Ďakujem pekne, teraz pôjdeme k správe Andrej Kšip, usmernenie Euro EU a mandát osobitného vyslanca EU pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo EÚ. Prvým, ktorý vystúpi, je pán Piotrovský na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. A v tejto správe sa hovorí o tom, že sloboda myslenia a náboženská sloboda je univerzálnym ľudským právom. Je takisto veľmi dobré, že aj v druhom bode Európsky parlament vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tým, že počas posledných rokov sme videli veľký nárast počtu prípadov porušovania náboženskej slobody a prenasledovania veriacich napríklad eh, Habibi. Prípad Habibi je veľmi známy. V 13. Bodu, v 13. bode náš parlament vyzýva Pakistan a jeho vládu, aby zabezpečila mm, bezpečnosť týchto prenasledovaných osôb, čo sa týka osobitného vyslanca EÚ pre podporu slobody náboženského vyznania, tak tu musíme spomenúť aj to, že ide najmä o kresťanov, pretože slovo kresťania vôbec nefiguruje v tejto správe. Pritom je to práve tá skupina, ktorá je globálne najviac prenasledovanou. A práve preto som sa ja zdržal hlasovania. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Jurek na jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážené poslanci, poslankyne. Táto správa sa opiera na tvrdení, že, a citujem, že zásada oddelenia cirkvy a štátu je zásadou, ktorá je platná na celom svete aj v Európe. To nie je pravda, to je zjednodušovanie. Napríklad v Polsku je zásada vzájomnej autonómie štátu a cirkvi a vzájomná nezávislosť duchovných a svetských autorít. A práve spolupráca štátu a cirkvy a pre spoločné dobro a dobro ľudí je niečo, čo vyplýva z tejto spolupráce. Na to by mali aj autory správy myslieť. Heslo oddelovanie cirkvi od štátu je motiv, ktorý bol motivom pre porušovanie ľudských práv a pre prenasledovanie. A to nie len v socialistických štátoch, ale takisto aj v porevolučnom Francúzsku a v Mexiku. To sú práve veci, na ktoré by sme dnes nemali zabúdať. No a práve preto jazyková presnosť zohráva veľmi vysokú dôležitosť. Nesmieme za, dopustiť, aby sa sem dostávali ideológie, ktoré by práve k tomuto viedli, že budeme vylúčovať kresťanov zo života v Európe. Pán Šošnež, jedna minúta. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne. Tá rozpráva, ako už bolo povedané, nesprávne hovorí, že tu máme nejakú zásadu Eh, oddelenia cirkvia a štátu a že to je ústavná zásada na celom svete. Eh, možno v Spojenom kráľovstve to napríklad eh, to môže byť. Sa pozrite na to, že protestantské cirkvy sú spojené so štátom, dokonca za prípadne môžete pozrieť na Saudskú Arábiu. To sú také, také príklady, ktoré vedú k tomu, že táto správa je úplne nezmysel. Táto správa sa nezaoberá samotnou témou Hovoríme o prenasledovaných osobách, hovoríme o ľuďoch, ženách, dievčatách, LGBT komunitách, ale e, keď máme napísať o prenasledovaní žien, doplňujeme tam aj to slovo, že ide o kresťanky? Prečo to nespravíme? A tu vlastne len chceme povedať to, že pre Európsku úniu je tisícročná história e, cirkvi e, nič dôležité. Jednoducho, pre nás je to menej dôležité ako nejaká filatelistická organizácia alebo organizácia žien. Takže naozaj nemôžeme byť hrdí na to, čo tu robíme. Pán Škripek na jednu minútu, nech sa páči

Ďakujem pekne, pán predseda, všetko tak tichšie. Vítam túto e, správu, ktorá hovorí o nulovej dane DPH o sanitárnych produktoch. Priemerná žena minie viac ako 10 tisíc tamponov za svoj život a minie pomerne veľký objem peňazí na, e, na boj so, svojimi, so svojou menštruáciou. A to je jednoducho fakt a s tým sa nedá nič robiť. E, jedna z desiatich žien v Spojenom kráľovstve sa nevedela dovoliť takéto hygienické produkty a s tým z tohto dôvodu vynechávali školu. To vedie aj k spoločenskej stigme. Je to bohužiaľ veľká, veľká škoda, lebo takáto mesačná prirodzená biologická vec je stále e, obostrená akýmsi rúškom tajomstva. A preto žiadam, aby sme e, financovali takúto bezplatnú, e, bezplatnú sanitárnu produkciu vo všetkých krajinách Európy, tak ako to je samozrejme pre toaletný papier vo všetkých krajinách EÚ. Ďalej má slovo pán Piotrovský, nech sa páči. Ďakujem. Naša skupina EKR hlasovala proti tejto správe, lebo si myslíme, že táto správa nesprávne e, vyjadruje e, súčasnú daňovú politiku v členských štátoch ako diskriminačnú. A máme tam napríklad e, vyhlásenie, že je treba bojovať proti modelu mužov, živiteľov rodiny. A taktiež sa chcú odstrániť všetky prínosy, ktoré vyplývajú zo spoločného daňového prehlásenia manželov. A ehm, preto kritizujeme túto správu, pretože je autor si myslia, že bránia e, európsku rodinu a hlasovali sme preto proti tejto správe. Ďakujem, ja som hlasovala proti tejto správe ohľadom rodorevnosti a daňovej politiky, napriek tomu, že podporujem myšlienku rovnaké pláce za rovnakú prácu. A som za právo voľby daňové systému pre európske rodiny. Daňová politika, ktorá by viedla k individuálnemu zdaneniu a ďalšie túto predložené návrhy idú proti rodine a narúšajú za princípy proporcionality, vzájomnej pomoci a ľudských práv a hlavne žien na seberealizáciu a spravodlivosť pre väčšinu žien. Rodenie, rodina a výchova detí je najväčšou seberealizáciou a je to najväčšia funkcia a mm, toto nenahradenie to najlepší plat. Diskriminácia žien je to, že sa s nimi zaobchádza len ako s pracovnou silou, ide to proti prirodzenej úlohe ženy. Ďakujem. Pán Šošnieš na minútu. Ďalšia správa tí, ktorí sú posadnutí záležitosťou pohľavia. Parlament je otrnutý od reality. Hovorí sa tu, že zníženie kapitálových ziskov a dane prinášajú výhody hlavne mužom, pretože muži takéto veci kontrolujú. No a čo? Včera tu bola diskusia, kde sa hovorilo o tom, že výbor pre rovnoprávnosť má viac mužov než žien, no a, no a evidentne tam ženy nechcú byť Evidentne ženy ani nechcú kupovať nehnuteľnosti. No a čo, budete ich k tomu nutiť, alebo čo? Ja nechápem, čo z toho to má plynúť. Teoreticky má to byť rovnaký vzťah ku všetkým, čo sa týka zdanenia, ale má to rôzny dopad na každé pohlavie. Rovnoprávnosť, to sú rovnaké práva, ale nie vždy sú tie dôsledky rovnaké. To znamená, že rôzne pohlavia majú rôzne predispozície, rôzne preferencie a pokiaľ fakty nesúhlasia s vašou teóriou, že obidve pohľavia sú rovnaké, tak sa urážate na fakty a snažíte sa ich násilím meniť. A preto som hlasoval preto. Ďakujem teraz pani Višňovská. Takže dámy a páni, ja sa síce angažujem za ochranu ľudských práv, ale nedokázala som podporiť túto správu ohľadom zrovnoprávnenia pohlaví v kontexte daňovej politiky Európskej únie pretože je tam extrémna lavicová ideológia a to ide na úkor objektivizmu. Falošne sa tu hovorí, že liekom na nerovnosť môže byť povinná harmonizovaná transformácia daňových systémov členských štátov. A ja vytýkam nedostatočnú objektivitu a vyváženosť pretože miesto toho, aby sa hovorilo o rovnoprávnosti mužov a žien, tak sa tu predkladá predstava žien, ktoré sú masovo diskriminované alebo vraj sú utlačané mužskými živiteľmi rodín a takéto správy škodia ženám, miesto toho, aby podporovali rozvoj, aby bolo možné vyrovnať nerovnosti. Ďakujem. Takže kolegovia, toto bol posledný bod programu a schôdza je do 3. hodiny prerušená. Ďakujem pekne popoludne.